to pre nás veľmi aktuálne, čo tam píšete. Týmto končím dnešnú debatu a začneme zajtra ráno podľa programu. Ďakujem aj tlmočníkom.